Uh, very... Kolegyne, kolegovia, máme veľmi nabitý program dnes. Ak nie sú žiadne námietky programu, tak budeme považovať program za schválený. Eh, upozorňujem, že tlmočenie je k dispozícii vo všetkých jazykoch, okrem kroač, chorváčtiny, dančiny, malčiny a irskej galčiny. potvrdenie odporúčanie koordinátorov podľa pravidla 205 písomným konaním z 15. oktobra 2018 koordinátori rozhodli, že sa bude pracovať iba v angličtine k stanovisku výboru AFKO, čo sa týka implementácie ustanovení zmluvy prehlbenej spolupráce z roka 2018 211.0E. Týmto písomným konaním z 15. oktobra 2018 koordinátori potvrdili návrh listu konferencii predsedov výborov, čo sa týka rozdielania kompetencií návrh nariadenia, ktorý sa týka prevencie šírenia teroristických obsahov na internete z roka 2018 0331. Vymenovanie spravodajcov Klon Moraes bol vymenovaný zo spravodajcu k uzneseniu, čo sa týka práva ľudí z intersex orientáciou taktiež, čo sa týka vymenovania stanovisk Romero Grant za zelených, bol vymenovaný za spravodajcu v prípade správy kont o absolutóriu za finančný rok 2017. Ďalej pokračujeme. E, opýtam sa, či výbor týmto odobruje odporúčania koordinátorov? Áno. Delegované nariadenie komisie EU27 z roku 2017 sa upravuje nariadenie z roka 2015 8511 5006 rady, čo sa týka priradenia Pakistanu do tabulky e, v prílohe 1 cieľom nenamietať voči delegovanému aktu. Ide o dokument 11815 z roku 2017 e, C 2018 5006. 18. septembra ďalej komisia, pardon, rada e, vyjadrila zámer namietať voči delegovanému nariadeniu komisie. Ďalej, 9. októbra tohto roka parlament prijal návrh vykonávacieho rozhodnutia komisie, čo sa týka financovania programu pre práva, rovnosť a občianstvo a taktiež prijatie pracovného programu na budúci rok, ako aj prílohy. Návrh implementačného rozhodnutia komisie, čo sa týka financovania programu pre spravodlivosť a prijatia pracovného programu na budúci rok a tiež prílohy. Prijatie týchto vykonávacích aktov bolo odkomunikované všetkým poslancom vo výbore LIBE prostredníctvom nástroja LIBE DIA, vestníka z 12. oktobra tohto roka v rámci internej lehoty. Tá bola stanovená 23. októbra tohto roka. Ďalej hlasovanie je naplánované na 9. hodinu 40. minútu dnes. Prosím, snažte sa, aby ste mali všetci so sebou elektronické karty na hlasovanie. Ak nie sú žiadne námietky k zápisnici, budeme zápisnicu považovať za schválenú z predchádzajúcich schôdzí. Teraz začneme našu spoločnú schôdzu s výborom Júri. Neskôr by som rada privítala medzi nami pani podpredsedničku výboru Júri, pani Lauru Ferraru. A tiež chcem privítať ostatných poslancov výboru Júru Júri na toto naše spoločné zasadnutie eh, na tému programu pre spravodlivosť. Tento program sa spracuje podľa pravidla 55. Teraz sa teším na e, veľmi plodnú spoluprácu medzi našimi výbormi na túto významnú tému. Vážená pani podpredsednička výboru Júri, máte slovo. Ďakujem, dobrý deň. Kolegyne, kolegovia, chcela by som privítať túto možnosť zaželať našim obom zdravodajcom a výborom plodnú spoluprácu na tejto významnej správe. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne. Teraz dám slovo spravodajcom. Pán Weidenholzer a pani Hautala sú spravodajcami. Nech sa páči. Najskôr pán Weidenholzer. Aha, dáma má prednosť, takže pani Hautala začne. Thank you. This shows the excellent spirit we have. Ďakujem pekne, to len dokazuje, ako vynikajúco sa nám spolu spolupracuje s kolegom Vajdholcerom, pani predsednička, pani predsedajúca, kolegovia. Súčasťou programu pre základné hodnoty a spravodlivosť je cieľom presadzovať, obhajovať spravodlivosť a rovnaké práva, a to tým, že sa ďalej rozpracuje Európsky priestor pre spravodlivosť to sa vychádza z predskoprávneho štátu vzájomného uznávania a vzájomnej dôvery medzi orgánmi eh, v oblasti spravodlivosti v zahraničných konaniach. Tento program má tri hlavné ciele. Poprvé, v civilných a trestných veciach eh, tento program pre spravodlivosť eh, uľahčuje a podporuje súdnu spoluprácu a to zahrania presadzovanie princípov právneho štátu v národných systémoch súdnictva ďalej po druhé, zohľadňuje, že by sa mala poskytovať väčšia podpora v školeniach, v ďalšom vzdelávaní, aby sa rozšírila právna kultúra na základe princípu právneho štátu. A po tretie, tento program pre spravodlivosť presadzuje efektívny prístup k spravodlivosti pre všetkých a tiež efektívne e, mechanizmy a práva na nápravu pre všetky obete. Všetky tieto e, tri ciele e, majú za cieľ posilniť e, efektívnosť e, spolupráca prehlbená na národnej úrovni a taktiež vzájomná dôvera sa môže prehlbiť tým, že sa bude venovať pozornosť o svete, budovaniu kapacít medzi odborníkmi a všetkými aktérmi. Napriek tomu, že tieto ciele sú veľmi dôležité a relevantné, tento program sa musí viac objasniť, musí sa určiť, komu toto spravodlivosť patrí kto je presne ten, kto má nárok na efektívne možnosti nápravy. E, veľmi ma teší, že tam je, zakomponuje aj súbor e, tretich krajín, ďalej krajiny EFTA, e, krajiny, ktoré spadajú do politiky susedstva a tak ďalej, ale musíme sa zamerať na to, aby tento program bol naozaj v skutočnosti de facto a efektívny, účinný, aby plnil svoje cieľa aj v týchto krajinách, pretože v globalizovanom svete mnoho právnych aspektov má cezhraničnú povahu, o mnoho viac, než si to myslíme. Popri tomto programe pre spravodlivosť, ktorým sa zaoberáme, Existuje aj program pre hodnoty a práva a tento program nahrádza dva existujúce programy a síce program pre e, práva, rovnosť e, a občianstvo a taktiež e, program Európa pre občanov. Je položte zvorazniť, že je mnoho oblastí v šedej zóne medzi týmito programami a tie by sa mali objasniť. Ďalej, rozpočtové krytie medzi týmito programami sa tiež musí e, doriešiť e, do konkrétnejšej podoby. E, zatiaľ program na práva a hodnoty má dvojnásobný rozpočet ako program pre spravodlivosť. A ak sa nemýlime, pani Valero navrhuje, aby sa dokonca ešte ďalej navýšilo financovanie tohto programu. Možno je to správne, musíme však zvážiť, aké sú potreby programu pre spravodlivosť v skutočnosti. Okrem toho, by sme sa chceli zamerať na technickú štruktúru tohto návrhu Mm, bolo by vhodné zvážiť, či prílohy navrhovaného nariadenia by mali byť súčasťou samotného návrhu alebo príloh. Nie je totiž dôvod, aby niektoré časti textu boli uvedené iba v prílohe ďalej k závažnému zločinu, ktorý má cezhraničnú povahu. To by sa malo kryť osobitnou pozornosťou, e, malo by sa prihľadať na ľudské práva v obchodovaní, v pašovaní, taktiež by sa malo prihľadať na kybernetický zločin, a iné druhy zločinu. To si vyžaduje osobitné zručnosti v šetrení. Preto sa musíme zamerať na to, aby tento program pre spravodlivosť bol efektívny aj v tomto smere. Osobitne by som rada zdôraznila, že obchodovanie s ľudskými bytostiami je globálnym zločinom aj globálne, aj v Európskej únii a vyžaduje si osobitnú pozornosť a osobitné zdroje vyčlenené. Ešte niekoľko poznámok na to, aby bol prístup spravodlivosti zaručený, je potrebná transparentnosť a preto by sme mali si pohovoriť o tom, ako zvyšiť túto transparentnosť, tak aby tí, ktorí sú pokrytí týmto programom, mohli voľne konať bez toho, aby museli podliehať nejakému vládnemu tlaku. A tento program pre spravodlivosť sa musí snažiť o to, aby program na sprístupnenie spravodlivosti bol nestranný a spravodlivý, tak ako to má byť v spravodlivej demokratickej spoločnosti. Po nariadení Brusel 1 sme už dali obetiam jasné pravidlá, ktoré zabraňujú e, svojvolnému vyberaniu súdu a taktiež zlepšujú prístup k spravodlivosti. Ale aj keď e, súd, ktorý je určený podľa bydliska e, zúčastnených osôb, je na prvom mieste, nie vždy je k dispozícii a je možnosť právnej nápravy pre zúčastnené osoby. V prípade nedostatkov preto musíme efektívnejšie poskytovať podporu obetiam závažnej trestnej činnosti, aby sa mohli dopracovať spravodlivosti. Myslím, že program pre spravodlivosť je vynikajúcim nástrojom práve na toto. Teda návrh väčšej flexibility e, rozhodne vítame. To je len niekoľko príkladov pasáže, ktoré by sa mali ďalej rozpracovať. Chcela by som otvoriť túto výmenu názorov na to, aby sme si ďalej prejednali, akým spôsobom by sme mali upraviť tento návrh na program pre spravodlivosť spolu s kolegom pánom Vajnhocorom za výbor LIBE. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme aj my. Pani Hautala. Pán Weidenholzer, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Myslím, že to je veľmi dôležitá otázka, pretože budovanie dôvery medzi našimi občanmi by malo byť našim hlavným cieľom. Dôvera v právny systém jeden z najvýznamnejších krokov, ktorý by sme mali prijať. V tejto oblasti je mnoho nedostatkov. Myslím teda, že samotný program je dôležitý. A kolegyňa spravodajkyňa už zdôraznila eh, tie najdôležitejšie body. Tiež si myslím, že je dôležité taktiež sa oprieť o nový program pre práva a hodnoty. To si veľmi cením, pretože to bola iniciatíva parlamentu len nedávno vznikla a už sa osvedčuje. Naozaj si myslím, že je nevyhnutné, aby tento fond podporoval činnosť viacerých aktérov ako mimovládok, e, taktiež e, subjektov pre rovnosť verejnej správy, ďalej univerzít e, a ďalších subjektov v akademickej sfére. Predtým to nebolo takto zahrnuté a naozaj si cením, že sa to v tejto podobe zahrňa. Otázka transparentnosti samozrejme veľmi dôležitá. V tomto smere musíme byť veľmi jasní, ale Okrem toho si myslím, že by sme mali prejednať taktiež rozpočtové krytie. Práve preto, že prostriedky sú dôležité pre tieto fondy a fondy sú naozaj opostatnené. Eh, bolo by veľkým problémom, ak by nebolo dostatočné rozpočtové krytie pre tieto fondy. Teším sa na spoluprácu s kolegyňou a myslím, že sa dopracujeme k pôdnym výsledkom a bolo by e, veľmi pozitívne, ak by sme to stihli do konca volebného obdobia. Verím, že sa nám bude spolupracovať dobre. Ďakujem. Ďakujeme. Komisia je tu tiež zastúpená, aby nám prezentovala tento program. Pani Tomasetti, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, dobrý deň. Pokúsim sa stručne vysvetliť, ako komisia vytvorila tento nový návrh a tiež aké kroky sme vykonali v posledných mesiacoch. Dnes by som rada priblížila základné črty o rozpočtu po roku 2020, pretože to je vysoko relevantné aj pre programy, o ktorých dnes hovoríme. Komisia sa teda snažila o to, aby rozpočet bol o mnoho viac orientovaný na priority, aby sa zameriaval na menej politických oblastí podľa priorit. Je to preto, aby bol flexibilnejší a taktiež zrozumiteľnejší nastavený tento rozpočet. Pre komisiu je veľmi dôležité, aby VFR mal tieto atribúty. Tento nový mechanizmus eh, taktiež eh, má za cieľ chrániť rozpočet pred eh, ohrozením v kontexte princípu právneho štátu. To sa týka nielen VFR, ale aj jednotlivých rozpočtových rokov. Súvisí to taktiež s programom pre spravodlivosť, o ktorom dnes hovoríme. Okrem toho sa chceme zameriavať na pridanú hodnotu z európskej úrovne. To tieto programy veľmi dôležité. A ako povedali spravodajcovia, chceme presadiť tiež zniženú mieru byrokracie pre príjemcov. Nová štruktúra rozpočtu EÚ je znázornená na tomto diagrame. Je tam 7 okruhov, mení programov. V aktuálnom období bolo 58, teraz je 37 a 17 politických súborov e, pre tento program sa vzťahuje oblasti investície do ľudí, e, sociálna kohezia hodnoty. Myslím, že je dôležité zúrazniť, že poprvýkrát sa teraz venujeme konkrétne hodnotám. Pre komisiu je dôležité, že sa hodnotám venuje takáto osobitná pozornosť. Je to dokázané tým, že vznikol osobitný fond pre práva, spravodlivosť a základné hodnoty. Ako vidíte, e, sú to zlúčené dva predchádzajúce programy pre e, občianstvo, práva, rovnosť a taktiež Európa pre občanov. Ako to už zaznelo, teda som sa konkrétne na rozpočtové krytie. Tento program pre spravodlivosť má krytie zhruba 300 miliónov eur v tomto období, pričom program pre práva a hodnoty má 642 miliónov. E, to zohľadňuje analýzu, ktorá vyplynula z hodnotenia dopadov a tiež to zodpoveda požiadavkám priamo a z praxe. Teraz by sme sa pozreli na to, ako sme tento program vytvorili. Vyhodnotili sme aktuálne prebiehajúce programy, vlastne vyplynulo, že ciele, ktoré sú stanovené pre aktuálne programy, ešte stále platia a že v týchto cieľoch má pokračovať aj naďalej. Pridaná hodnota taktiež je e, významnou e, otázkou v hodnotení a tiež je potrebné e, poskytnúť väčšie poradenstvo uchádzačom, žiadateľom. To sme sa snažili zohľadniť aj v nových návrhoch Okrem toho taktiež prebieha verejná konzultácia. Táto konzultácia zohľadňuje tento pozornosť tiež hodnotám. Z konzultácie tiež vyplynulo, že je dôležité venovať pozornosť demokratickej účasti, princípa právneho štátu, taktiež hodnoty sú dôležité pre občanov. To vyplynulo z konzultácie. Tiež sa uznáva a pridaná hodnota programov Tí, ktorí sa vyjadrili v konzultácii, sa domnievajú, že tieto programy sú mimoriadne dôležité z európskej úrovne práve. Teraz ešte veľmi stručne k hodnoteniu dopadov konkrétne, ktoré komisia vykonala. Aj tu vidíme, že e, zásady, práva a hodnoty, ktorými sa zaoberáme v týchto programoch, e, teda spravodlivosť, rovnosť, boj proti diskriminácii, to je ešte stále problémom pre EÚ v rôznych kontextoch, aj čo sa týka súdnej spolupráce. Aj to je dôležité pre tento program. Ešte stále to nie je úplne optimálne nastavené. Ak to môžeme takto povedať, tiež vidíme, že je potrebné vyvíjať ďalšie synergie medzi jednotlivými programami. A na to sa komisia chce zamerať aj prostredníctvom týchto nových programov. Ďalej sa pozrieme konkrétnejšie na program pre spravodlivosť, zhodnotenie dopadov okrem iného vyplynulo, že je potrebné zaistiť kontinuitu. Ešte stále totiž ciele nie sú dosiahnuté. Teda návrh komisie, ktorý dnes vidíme, nie je úplne revolučný. Chceme sa zamerať na kontinuitu a tiež chceme splniť eh, tri hlavné ciele. Podporiť súdnu spoluprácu eh, v civilných aj trestných veciach. Taktiež chceme presadzovať princípy právneho štátu. Chceme podporovať eh, školenia, vzdelávanie v sektore spravodlivosti. To je zahrnuté aj v programe pre spravodlivosť. Chceme tiež zvýšiť odbornú spôsobilosť odborníkov v tejto oblasti na európskej úrovni. A tiež chceme uľahčiť prístup k spravodlivosti pre všetkých Chceme zlepšiť využitie eh, nápravných mechanizmov. Chceme tiež zaistiť efektívny priebeh civilných aj trestných konaní a chceme tiež podporovať eh, práva obetí. Princípy právneho štátu, ako vidíte, sú eh, zastúpené v týchto programoch. A to je dôležité aj pre komisiu, aj v kontexte tohto nového programu pre spravodlivosť. Čo sme konkrétne odsúhlasili na financovanie osvetové kampane, taktiež e, ďalšie vzdelávanie, školenia a tiež e, sa zameriavame na vývoj e, IKT nástrojov, zameriavame sa aj na synergie s ostatnými programami, ako napríklad s programom Digitálnej Európy. Ďalej sa snažíme budovať kapacity v tejto oblasti. To je len niekoľko príkladov Takýto druh činnosti je uvedený teraz v prílohách. Chceli sme to takýmto spôsobom zdôrazniť. Chcela by som zdôrazniť, že správne hľadiska majú prílohu rovnakú váhu ako aj um, samotné jadro textu. Chceli sme to nastaviť veľmi transparentne Nejde o zdieľané riadenie, priamo to riadi komisia. Nejde teda o interferenciu do zasahovania činnosti členských štátov v tom, ako financujeme túto činnosť. Myslím, že to je dôležitá vec, pretože som sa dopočula, že e, na to upozornili aj spravodajcovia. Komisia teda priamo spravuje tento program na základe nariadenia o finančných pravidlách. Bol vytvorený osobitný nezávislý hodnotiaci výbor, teda nejako sa nezasahuje do pôsobnosti členských štátov v tomto smere. Tu vidíme niekoľko projektov, ktoré sme e, aktuálne schopní odfinancovať. Program ECRIS, e, hodnotiace tabulky v oblasti spravodlivosti, taktiež portál e-justice. Cieľom je zajistiť školenia sudcom. Ďalej e, vzdelávanie v rámci EJTN a tak ďalej. Ďalej, čo je nové v tomto programe? Snažili sme sa o flexibilnejšie programy e, tým, že sa zjednodušia pravidlá. A e, to umožňuje nové nariadenie o finančných pravidlách. Veríme teda, že vďaka tomu bude tento program prístupnejší, dostupnejší pre všetkých. A čo sa týka práv a hodnôt, navrhujeme vytvoriť sieť kontaktných miest na národnej úrovni. To je tiež novinka v tomto programe. Dúfam, že takýmto spôsobom úspešnosť tohto programu sa ešte ďalej zvýši, pretože sa vytvorí sieť kontaktných eh, pracovisk na národnej úrovni, čo bude k dispozícii jednotlivým aktérom aj príjemcom. Ešte na záver, ak dovolíte, spomeniem synergie. S ostatnými programami už som spomenula program na podporu digitálnej Európy, Digital Euro program. Tento program je dôležitý, pretože tu sa snažíme o to, aby niektoré prostriedky boli určené aj na podporu e, sektora spravodlivosti. To je dôležité, pretože z toho je možné odfinancovať digitalizáciu systému e, spravodlivosti, e, taktiež štrukturálne fondy. Aj tie sa na to dajú využiť, na podporu systému súdnictva a spravodlivosti. E, taktiež to zapadá aj do firemného práva, taktiež do civilného práva a tak ďalej. Komisia sa naozaj teda snaží o to, aby e, bola zaistená synergia medzi rôznymi fondami a tento program pre spravodlivosť nezískal len financovanie, ktoré už je rozbehnuté, ale z iných fondov sa to bude kryť. Ďakujem pekne. Thank you for... Ďakujem za túto skvelú prezentáciu. Teraz začne diskusia. Prosím, pamätajte, že nemáme veľa času, takže dve minúty na každého. Pán Adamov, ktorý je tým spravodajcom za EPP v oboch výboroch. Ďakujem za slovo. Hovorím v mene dvoch tieňových spravodajcov EPP, pána Dediera a pána Radeva. Vítajú úsilie Európskej komisie v tom zmysle, aby tento program Spravodlivosť bol jednoduchší, ale toto by nemalo ísť na úkor jednoduchého jazyka. Takže tieňoví spravodajcovia budú pracovať na väčšej jasnosti a lepšom prepojení hlavných špecifických cieľov a aktivít, ktoré budú financované v rámci tohto programu. Taktiež by ich zaujímalo, prečo je tu oddelená príloha špecifických krokov, miesto toho, aby to bolo súčasťou hlavného textu. V článku 3 je dôležité povedať niečo nielen o právnom štáte, ale aj o nezávislosti súdnictva. Toto je v úvodných ustanoveniach, ale nie je to v normatívnej časti textu. Čo sa týka dôvodov existencie siete e, školení pre justičný systém, tak e, v podstate tam e, ten systém alebo to ustanovenie je povinné a teda čo sa týka udelovania financií. Zaujímalo by nás, prečo tam sa navrhuje táto zmena a prečo to povinné ustanovenie tam nechcete ponechať, pretože podľa nás hlavným cieľom je poskytnúť tie najlepšie služby európskym občanom a taktiež návrh na vytvorenie siete kontaktných bodov, ktoré už existujú v rámci programu Európa pre občanov. Prečo potrebujeme novú sieť? Tá taktiež bude potrebovať financovanie. Takže toto sú určité otázky, na ktoré by tými spravodajcovia chceli mať odpovede od Európskej komisie. Ďakujeme, pani Kaufmann. Ďakujem, pani predsednička. Taktiež budem hovoriť len veľmi stručne. Myslím si, že máme dobrý návrh komisie ohľadom programu Spravodlivosť pretože tu ide o to, aby sme prispeli ďalšiemu rozvíjaniu európskeho justičného priestoru, právneho štátu. Toto spočíva na princípoch vzájomného uznávania. A chcem poďakovať komisia, to, čo podľúbia predchádzajúci spravodajcovia. Myslím si, že O to nám ide všetkým tento program Spravodlivosť, aby sa čo najviac vylepšil a potom učenia implementoval. Toto sa týka cieľov, aj opatrení, ktoré sa budú žiadať, ale potom aj samozrejme podmienok implementácie. Zo strany komisie už sa tu poukázalo na to, že je tu taká v podstate medzispráva ohľadom implementácie tohto e, programu z júna tohto roka. Myslím si, že je dôležité, aby výsledky tejto, tohto vyhodnotenia boli taktiež zapracované do nového programu 70 e, príslušných e, zúčastnených stran hovoria, že je tu príliš veľká záťaž. Takže si myslím, že na toto by sme sa mali predovšetkým pozrieť a riešiť to. Ďakujem. Ďakujeme. Pán López Aguilar. Pokiaľ mám príležitosť sa veľmi krátko vyjadriť, tak to chcem využiť. Čo sa týka programu Spravodlivosť a školenia, čo sa týka európskeho práva, tak by sme sa mali sústreďovať na hlavné zásady, ktoré sú v podstate na jadre vzájomného uznávania, pretože z toho vychádzame. A tieto princípy sa za posledných 5 rokov veľmi zhoršili. Je to nie len paradox, ale v podstate to protirečí prognóze, ktorú sme mali, keď vstupovala eh, Lisabonská zmluva do platnosti. A judikatúra jasne ukazuje, že sudcovia v členských štátoch stále viac eh, nechcú spolupracovať eh, v trestoprávnych veciach a základný fakt je ten, že sudcovia si dovolujú hodnotiť kvalitu právneho štátu a rešpekt pre e, separáciu právomocí a princípu právneho štátu v iných členských štátov a toto v podstate nebolo cieľom e, vzájomného uznávania. Práve naopak, my sme chceli podporiť dôveru tak aby sudcovia predpokladali, že vo všetkých členských štátoch sa rešpektujú základné práva, princípy právneho štátu a čo sa týka nápravných prostriedkov, tak tie by sa uplatňovali, aby sa teda prípadne odvolalo proti nesprávnemu rozhodnutiu súdu, ale pokiaľ sudca, ktorý sa má vyjadriť určitému prípadu a má ešte vyhodnocovať platnosť predchádzajúceho rozsudku a v podstate upiera ehm, takýto, takúto spoluprácu, vzájomné uznanie, tak toto nemôže byť ďalej. Čo sa týka vzájomného uznávania, tak toto musí byť predovšetkým zdôraznené v rámci tohto programu pre e, spravodlivosť. Ďakujem. Predtým, než... Alebo pán, ešte pán Škripek. Dve minúty, prosím. Yeah, I'm speaking on behalf of Mr. Bude hovoriť mene pána Jureka, koteňový spravodajca. Keď berieme do úvahy e, motivy komisie, ale návrhu komisie, pán Jurek má podobné obavy v súvislosti s týmto programom, ako mal v súvislosti s programom práva a hodnoty, na ktorom sa už dlhšie upracuje vo výbore LIBE, pretože e, program práva a hodnoty, ktorý už bol pani Valero predstavený v našom výbore, tam pán Bony navrhuje pridať väčšiu podporu pre miestne mimovládky, ktoré podporujú e, európske hodnoty a princípy právneho štátu v, citujem, to sa právnom priestore eh, pre tieto otázky v niektorých členských štátoch. Pán Jurek si myslí, toto je nepriateľné a nevhodné. Je to pokus využívať naše financie ako, um, taký natla, ako natlakové metódy na určité členské štáty. A okrem toho, normatívny charakter eh, hodnôt, ktoré sú zakotvené v článku 2 zmluvy Európskej únii, tam sa vyníma to, že by sa že by to došlo tak tomuto výkladu, ktorý bol rôzny v prípade v členských štátoch. A popularita tohto stanoviska, nejakého stanoviska nie vždy zaručuje, že to stanovisko je správne. Nový návrh komisie ohľadom programu Spravodlivosť by nemal slúžiť na to, aby sa viedol politický boj v Európe. Tieto financie by nemali byť namierené proti žiadnemu legitímnemu európskemu verejnému stanovisku alebo stanovisku niektorého členského štátu. Európska únia by mala opatrne nakladať so svojimi spoločnými rozpočtovými prostriedkami. Ďakujem. Ďakujem. A predtým, než dám na záver slovo komisie, tak chcem ešte požiada spolu predsedničku. Ďakujem, e, pani predsednička. My sme sa stiažovali, že medzi členskými štátmi chýba dôvera, hlavne v oblasti súdnej spolupráce. E, tá je veľmi obmedzená a obmedzovala aj činnosti, ktoré e, mohli byť zrealizované a namierené proti organizovanému zločinu. Čiže ja by som chcela znova zdôrazniť, že spolupráca je zásadná v tejto oblasti a spolupráca e, by sa mala zakladať na vzájomnej dôvere. My e, nemôžeme diskutovať a pochybovať o tomto princípe, keď diskutujeme o jednotlivých nástrojoch špecifickej spolupráce. No a na to, aby e, aplikácia tohto princípu bola funkčná, aj keď rokujeme o jednotlivých nástrojoch, musíme uľahčiť normatívne európske akty, ktoré by mohli e, zaručiť efektívny e, postup proti organizovanému zločinu. Čiže ja by som e, sa chcela obrátiť na Európsku komisiu a spýtať sa je, či by mohla detálne špecifikovať, či môže detálne povedať, aké činnosti chce zrealizovať, aby zaručila práve tento typ dôvery a aby sa teda konkrétne eh, aplikoval princíp vzájomnej, vzájomného uznávania a spolupráce medzi členskými štátmi. Eh, eh. Ďakujem. A teraz komisia dve minúty. Ďakujem aj za vašu spätnú väzbu. Chápeme, že tu máme určité určitý spoločný základ pre prácu na tomto programe. Máme tu teda takéto pozitívne východisko, sme ochotní spolupracovať v tomto zmysle s parlamentom. Rada by som povedala, že ako som povedala už v prezentácii, tento program je zakotvený v riadnej analýze, hodnotení vplyvu. Takže toto je náš základ, z ktorého vychádzame Nejde tu o nejaké politické hodnoty. Vychádza to z konkrétnej analýzy na mieste. Hovorili sme o, spol- o vzájomnej dôvere, o princípoch právneho štátu, o nezávislosti súdneho sektora. Áno, samozrejme, vždy sa text dá e, zlepšovať a komisia je ochotná na tomto sami pracovať. V článku 3 hovoríme o účinnosti Národného justičného sektora a toto zaruča, zahrňa taktiež nezávislosť, kvalitu a účinnosť, ale samozrejme môžeme to tam aj explicitnejšie napísať. Vzájomná dôvera je základným princípom tohto programu a niektoré aktivity, o ktorých som hovorila, ukazuje, ako môžeme zlepšiť tento program tým, že vlastne zlepšíme napríklad spoluprácu v rámci určitej siete členských štátov. Program je tuto veľmi dôležitým nástrojom a my podobné, podobný postup plánujeme aj v budúcnosti. Taktiež dôležitosť siete EGTN je treba veľmi jasne povedať, že pre nás sieť EGTN je kľúčovou organizáciou a to, že prechádzame k may miesto Shell, takže k nepovinnému ustanoveniu, tak to je z praktických dôvodov, pretože Shell nie je v súlade s nariadením o finančných otázkach. Ale samozrejme to financovanie je isté. rozpočtové prostriedky tam sú a budú teda pridelené sieti EGTN. Na záver, siete. Toto je novinka v rámci tohto programu. Máme tu súčasne existujúci program pre kreatívnu Európu. No a keď sme robili analýzu, tak jeden z problémov bolo to, že je tu nedostatok šírenia informácií a myslím si, že toto by mohlo pomôcť pri tohto programu. Ďakujem. Končíme spoločnú schôdzu s výborom Jurí. Ďakujem našej skvelej spoluspravodajkyni a prejdeme k bodom 5, 6 a 7. Milí kolegovia, tieto tri body sa týkajú žiadosti o konzultáciu, ktorú parlament dostal od rady cez leto na základe tzv. ich prúmskych, rozhodnutí v roku, z roku 2006 Prosím, milí kolegovia, utište sa. Na základe tzv. prímského e, rozhodnutia z roku 2008 615, e, ďalej 616, Rada chce implementovať teda tri rozhodnutia ohľadom automatizované výmeny údajov, čo sa týka daktyloskopických e, údajov v Írsku a v Chorvátsku a taktiež v súvislosti e, s DNA údajmi v Írsku. Koordinátor Libe sa rozhodli, že tieto tri návrhy prejdú zjednodušeným postupom v súlade s pravidlom 51 parlamentného rokovacieho poriadku a spravdajcom. Pre tieto tri spisy je pán Bronislav Škripek. A návrh, návrhy správ boli rozoslané pred schôdzou a teraz zostáva slovo pán Škripek na krátky prejav. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Bezpečnosť Európskej únie je oblasťou, ktorá sa týka každého občana či návštevníka únie. Média nám prinašajú správy o hrozbách, o komplotoch voči nám aj voči našej bezpečnosti a častokrát Eh, aj o útokoch, ktoré nás postihli celý kontinent. Zažili sme to na viacerých miestach. Ak je vec, na ktorú by sme sa mali sústrediť v tomto parlamente a práve v našom výbore, tak je to hľadanie spôsobov, ako zastaviť tých, ktorí sa so zlým úmyslom pokúšajú zničiť náš spôsob života. A to je to, čo potrebujeme brániť. Prúmská dohoda, pôvodne iniciatíva niekoľkých členských štátov, ktoré sa rozhodli užšie kooperovať v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti, terorizmu a nelegálnej migrácii, sa stala prístupnou všetkým členským štátom. Cezhraničná výmena dát nám vďaka technológií dovoluje rýchlo vyhodnotiť riziká, ktoré pre nás predstavujú osoby prichádzajúce do našich členských štátov pravdepodobne so zlými úmyslami. Automatická výmena týchto dát medzi národnými bezpečnostnými zložkami umožní skoro skoršie upozorniť a odhaliť potenciálne nebezpečenstva, ktorému sme vystavení. Tri správy, ktoré dnes prezentujem, sú dobrou novinou, že ďalšie členské štáty úspešne zaviedli opatrenia na ochranu údajov, otestovali svoje systémy a dokázali, že sú schopní spolupráce s ostatnými členskými štátmi pokiaľ ide o výmenu otlačkov prstov, DNA a údajov o vozidlách a týmto chcem pogratulovať Írsku a Chorvátsku k ich úspechu. Je mi teraz cťou, že podporíme odporúčanie Rady, aby Írsko a Chorvátsko dostali povolenie používať tieto systémy a zaujali svoje miesto v rámci Prúmskej dohody o výmene dát. Ďakujem. Thank you very much. Uh, the shadow reporters is uh... Ďakujeme pekne. tieňovi spravodajcovia Jarbe Šetina, Monika Beňová. Pýtam sa pána Štetinu, čo sa chce vyjadriť. Very shortly, thank you for, thank you for Ďakujem veľmi stručne. Vďaka za slovo, pani predsednička. Tieto tri správy sú na vysokej technickej e, úrovni, ale sú veľmi dôležité. Vy ste spomínali jednotlivé krajiny, Írsko a Chorvátsko, a tieto krajiny splnili všetky podmienky, takže navrhujem, aby sa to stanovisko dostalo na plenárku a aby sme schválili e, návrh rozhodnutia rady. Ďakujem. From, uh, she want, she's, yeah, um, Mrs. Heismanova? Heismanova, uh, ask for a floor, please. Pani Hujsmenová. Ďakujem, pani predsedníčka. Mm, som zo skupiny ALDE a podporujeme návrh e, rozhodnutia rady e, pre spustenie e, automatickej výmeny daktyloskopických údajov, čo sa týka údajov DNA, pretože je to krok smerom k veľkým synergiám. Ale chcem počiarknúť, že výmena údajov a spolupráca sú rovnako e, dôležité ako ich zber. A ide o to, aby e, sme podporovali všetky opatrenia e, pre podporu tejto spolupráce. Zároveň by sa mala rešpektovať, malo rešpektovať dodržiavanie legislatívy ohľadom ochrany údajov. Ďakujem. Ďakujem. Po tejto krátkej diskusii by som chcela navrhnúť, eh, aby tieto eh, správy boli prijaté bez pozmeňovacích návrhov podľa eh, článku 50 odsek 1. Je niekto proti? Ak nie je nikto proti, tak mm, tieto navrhované postupy považujem za prijaté. Ďakujem. Bude sa na tom hlasovať na plenárke 11. oktobra. A teraz e, poďme k samotnému hlasovaniu. E, poprvé. Yes, point of order, please. Máme tu Sí, eh, muchísimas Technickú poznámku. Ďakujem ako spravodajkyňa pre e, správu o oznamovateľov by som chcela požiadať o posunutie hlasovania, keďže tá hlavná správa Taktiež sa bude o nej hlasovať až 22. novembra. Posunulo sa hlasovanie, takže navrhoval by som aj naše hlasovanie posunúť. OK. V poriadku. Takže vy ste požiadali o to, aby, e, ste, aby sa posunulo hlasovanie o tomto na, na budúci e, týždeň. Súhlasí s tým výbor? Yeah. Committee agree. Takže výbor súhlasí. Ďakujem. OK, wonderful. Then now we have a very short vote. Dobre, takže sa nám hlasovanie skrátilo. This, okay. We have uh, voting cards and we... Máme všetci hlasovacie kartičky a budeme hlasovať o Európsky fond pre regionálny rozvoj a kohezný fond. Spravodajkyňou je pani Soraya Post. Pozmeňovací návrh 7 e, a 51, tie sú rovnaké, e, takže otváram hlasovanie. Konec hlasovania. It's adopted. It's adopted. It's adopted. Takže je to prijaté. So surprised that they... Okay. <laughs> And amendment number 8. Teraz pozmeňovací návrh číslo 8. Začíname hlasovať. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 5. Začiatok hlasovania. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 10. Začínajte hlasovať. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 6. Začnite prosím hlasovať. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz poznamenovací návrh 55. Začnite hlasovať. Konec hlasovania. Prijaté. 56. Začnite hlasovať. Konec hlasovania. Prijaté. 50. 57. Začiatok hlasovania. Koniec hlasovania. Prijaté. 58. Začnite hlasovať. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 59. Začiatok hlasovania. Koniec hlasovania. prijaté. Teraz kompromis 7. Začnite hlasovať. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 8. Začiatok hlasovania. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 9. Začiatok hlasovania. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 10. Začiatok hlasovania. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz uh, pozmeňovacie návrhy 17 a 69, tie sú rovnaké. Začiatok hlasovania, koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 17. Začíname hlasovať. Konec hlasovania. Prijaté. Prijaté? Áno. Pozmeňovací návrh 71. Začíname hlasovať. Konec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 18. Začnite hlasovať. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 19. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 20. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 72. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 21. Začnite hlasovať. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 22. Začiatok hlasovania. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 23. Hlasujte. Skončite hlasovanie. Prijaté. 24. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 25. Hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. 26. Hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. 73. Hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. 27. Hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. 28. Hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. 29. Hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 30. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 31. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 32. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 33. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 34. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 74. Hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. 75. Hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. 76. Hlasujte. Končite hlasovanie. Zamietnuté. 35. Hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. 70. Prepašte, 36. Hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. 37. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 1 a úvodné ustanovenie 5. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Hlasujte. Koniec hlasovania. prijaté. Kompromis 2 a úvodné ustanovenie 8. Hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3 a úvodné ustanovenie 9. Hlasujte. Koniec hlasovania. Mm, prijaté. Pozmeňovací návrh 5. Hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 48. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 4. Hlasujeme. Konec hlasovania. prijaté. A hlasujeme o texte. Teda hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Koniec hlasovania prosím. Prijaté. Gratulujeme eh, spravodajcom, spravodajcovi. Mm, ďakujem za hlasovanie. A teraz Mm-hmm. Yep. This is postponed, sorry. Yep. So we could make a 10 minutes break. Okay. Now uh, we have a 10 minutes break. Teraz si dáme 10 minútovú prestávku. 10 minút, prosím. 10 minút. We will start 10, 20, 10, 20. Takže uvidíme sa znova v tejto sále o 10.15. E, yeah, like this... Chcela by som pripomenúť, že ďalšie hlasovanie o návrhu smernice a rady ohľadom ochrany oznamovateľov porušovania európskeho práva bolo preložené, takže hlasovať sa o tom bude na ďalšom stretnutí výboru.